V mene podpredsedničky Mogherini dávam slovo pánovi Hánovi, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister, dámy a páni. Všetci sme boli naozaj zhrození nad tými strašnými obrazmi ľudí, ktorí boli zmrzačení, zavraždení pri týchto zbábelých teroristických činoch. Musíme spojiť svoje sily, aby eh, teroristi už neúspeli. Eh, a samozrejme, predovšetkým spolu cítime s obeťami, respektíve s ich rodinami a s tuniským národom. Bol to útok na eh, Tunisko, na jeho demokraciu, na eh, turistický eh, priemysel, ktorý podporuje ekonomiku a tá zažíva skutočné výzvy. Od roku 2011 zmena systému v Tunisku je skutočne veľmi významná, významná, ale ešte stále sú tu veľké výzvy. Sú potrebné odvážne reformy, aby sa skonsolidovali demokratické inštitúcie, aby sa e, reagovalo na sociálne, ekonomické ťažkosti, ktoré e, nepostihujú len tuniskú mládež. EÚ od roku 2011 podporuje Tunisko a naďalej to tak bude robiť ako hlavný zdroj vonkajšej pomoci pre tuniskú vládu. Ja dúfam, že Európania naďalej budú chodiť do Tuniska, budú investovať do tejto krajiny. Je to naša zdieľaná zodpovednosť zaistiť, že e, títo ľudia to budú môcť robiť e, a budú v bezpečí. Myslím si, že sme videli e, prvé náznaky obrovských bezpečnostných víziev E, predstavitelia EÚ sú spojení e, v neustálom kontakte s predstaviteľmi Tuniska, e, aby našli riešenia pre existujúce výzvy napriek ťažkostiam v, vo vývoji rozvojových programov e, v tejto citovej otázke súčasný politický kontext e, a zvolená vláda umožňuje e, spustiť ambiciózny program reforiem. Budeme sa snažiť čo najrychlejšie tento program implementovať. Napriek týmto reformám e, určite prioritou bude boj proti terorizmu, aby e, sa posilnila bezpečnosť občanov a ich dôvera v inštitúcie. E, Komisia, vonkajšia diplomatická služba spolu s koordinátorom boja proti terorizmu teraz rokujú, aby zistili, čo možno teraz robiť, na, ako reagovať na tieto výzvy, ako e, sa vy, ako predchádzať radikalizácii, ako posolniť e, policajné a súdne orgány. E, podpredsednička Mogherini zaslala premiérovi Tuniska list s konkrétnymi návrhmi. Ja som tiež napísal ministrovi pre uh, E, vonkajšie otázky a vonkajšiu spoluprácu, aby som ho ubezpečil, že má podporu od EÚ a že chceme urýchliť e, poskytovanie našej podpory, ktoré pôvodne mala, ktorá pôvodne mala prísť až neskôr v roku. E, Tunisko je cieľom teroristov, pretože je úspešné ak je niečo, čo si vyžaduje na svete našu podporu, to je skutočne Tunisko, pretože má demokratickú vládu a spoločnosť, ktorá je zaviazaná k ochrane demokracie a ľudských práv. Potrebujeme mobilizáciu všetkých možných prostriedkov, aby sme posilnili a chránili prechod k demokracii v Tunisku. To znamená, že všetky európske inštitúcie a naši e, naše členské štáty musia podniknúť také kroky, ktoré budú potvrdzovať tieto záväzky. Naša pomoc e, je už významná 187 miliónov len za e, tento rok, ale chceme preskúmať všetky možnosti, aby sme zvýšili túto snahu. E, momentálne ten rámec je 300 miliónov a mohlo by sa to zvýšiť v nasledujúcich rokov. No, Tunisko je v veľmi nestabilnom regióne. E, je to samozrejme veľmi veľká krajina a, a e, dejú sa v nej mnohé zmeny. My musíme e, samozrejme zabezpečiť, že peniaze budú čerpané náležitým spôsobom a že sa len tak nestratia. E, Tunisko je, má strategický význam pre EÚ a preto naša odpoveď a reakcia musí byť rýchla, ale tiež musí tu byť starostlivé pozorné plánovanie. Tunisko bolo hlavným príjimateľom tzv Eh, zastrešujúcich fondov. Tento rok eh, uznávame, že Tunisko urobilo veľké kroky smerom k dosiahnutiu cieľov a preto navrhujeme dodatočné eh, počty, respektíve sumy okolo 70 miliónov eur, aby sme reagovali na tieto pozitívne e, výsledky, ale tiež vo svetle nedávnych udalostí teraz preskúmavame, ako najlepšie využiť e, tieto prostriedky, aby sme e, presadili prioritné iniciatívy. Ešte treba veľa urobiť, aby sa konsolidovala mladá tuniská demokracia, vrátanie vytvorenia demokratických inštitúcií, ako to, o tom vraví ústava E, tiež bezpečnostný sektor a e, proces decentralizácie. Zmena systému v Tunisku si vyžaduje reformy a priaznivé prostredie pre zamestnanosť a e, podnikanie. Všetko to si vyžaduje snahu, dlhoročnú snahu vo vš- a EÚ má schopnosti a možnosti Tunisanom pomôcť. E, um, s Tuniskom máme privilegované partnerstvo a Tunisko si želá využiť tento potenciál spolupráce v oblastiach ako vzdelávanie, e, e, mládež, mládežnické výmeny, výmeny výskum a polnospodárstvo, čo je e, dôležitý sektor pre Tunisko. Spolu s kolegami z komisie snažíme preskúmať ďalšie možné opatrenia, vrátanie väčšej podpory zamestnanosti, samozrejme boj proti terorizmu, e, ktorý e, musí v ľuďoch potlačiť strach. Chceme sa ubezpečiť, že skutočne môžeme spôsobiť pozitívne zmeny v ľuďoch, e, v životoch týchto ľudí. Ďakujem pekne. A teraz prechádzame k rečníkom mene politických skupín. Skupina EPP. Pán dve minúty. Vážený pán komisár, chcem sa srdečne poďakovať za e, vaše vyjadrenia aj za prácu, ktorú my ako Európska únia a komisia e, vykonávame v Tunisku. Chcem najprv e, vyjadriť moje sklamanie nad tými e, útokmi SUSA, ale aj e, v e, muzeu a myslím si, že my všetci máme dôvod, aby sme túto mladú demokraciu podporovali so všetkými silami, ktoré máme k dispozícii a ja som už sám v 2011 ako hlavný pozorovateľ EÚ tam vykonal svoju prácu, bol som tam s Európskym parlamentom a bol som tam aj s kolegami, ktoré tam boli pri druhých demokratických voľbách a e, videli sme, že Tunis Sania chcú túto demokraciu. Ne, um, ehm, žiadni extrémisti do týchto volieb, eh, hoci uh, tam bola nízka účasť. Eh, no, uh, oni uh, nekandidovali uh, v týchto voľbách, to myslenia nechcú extrémistov a my by sme mali tieto snahy podporiť a niektoré aspekty ste už uh, to vyslovili. a pre mňa je dôležité, aby uh, sme e, prebrali ďalší aspekt a ja e, vás prosím, aby ste sa to ujali spolu s pani e, Magrny. Ako viete, my máme prerušenú misiu na pomoc pri hraničnom strahu medzi Tuniskom a Libiou a čaká táto na lepšie dni a podľa mňa by bolo podstatné, keď sme mohli preveriť, či nemôžeme zriadiť e, CSDP misiu na hranici na tuniskej strane, aby e, sme e, zastavili príliv teroristov a ďalších prvkov, pretože ten pachateľ SUS bol vyškolený, vysvedčený v Líbii, ako aj ten v Muzeu Bada. A toto konkrétne by sme mohli poskytnúť ako pomoc v tejto oblasti a prosím, aby ste prevedli tú možnosť. Uh, Ďakujem. Ďakujem a teraz v mene SAD e, e, pán Pitela. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. V mene svojej politickej skupiny by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, vláde i celému tuniskému ľudu za obeti teroristických útokov. Tieto útoky majú za cieľ zničiť eh, hrdinský boj tuniského ľudu za slobodu a dôstojnosť. Snažia sa urobiť z Tuniska, ktoré bolo jediným symbolom úspechu arabskej jary, snažia sa z neho urobiť obeď extrémizmu. My to však nemôžeme dovoliť, pretože tuniský ľud si to nezaslúži. Musíme brániť stabilitu tuniskej demokracie, musíme chrániť ten krehký proces prechodu k demokracii a preto vás chcem, pán e, pre, predseda, aj, vysoký predstavi, aj vysoká predstaviteľka pani Mogherini požiadať, aby ste prijali morálny a inštitucionálny záväzok, aby Európska únia bola v prvej línii. Nerobím to len e, preto, e, Eh, aby ste to robili, pretože ste na istej pozícii, ale robte to prosím vás konkrétne, pretože Tunisko bolo postihnuté eh, priamo v srdci eh, jedného sektoru, ktorý je jedným veľmi dôležitý pre ich ekonomiku. Turizmus a cestovný ruch je je základnou zložkou ich ekonómie a práve to je jeden e, zo spojujúcich prvkov medzi Tuniskom a EÚ a zároveň je to cesta k úspechu demokracie. My nemôžeme jednoducho sa vzdať našej strategickej eurostredozemnej a zanechať, prenechať vieťazstvo teroristom. My nechceme Maršalov plán, ale socialisti a demokrati žiadajú vás, pani Mogherini, aby ste sa za tento veľký návrh postavili a aby ste trvali na jeho realizácii. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Tanok. Pán predseda, teroristické útoky v Tunisku Eh, spôsobili stratu na životoch 39 občanov, 30 z nich boli britskí občania, mnohí možno aj eh, z nášho volebného okrsku. Eh, tieto ohavnosti prišli len krátky čas po iných útakoch, ktoré tiež boli spôsobené islamskými extrémistami. Tento útok nám tiež pripomína, že našu podporu potrebuje tradične sekulárne e, Tunisko. E, bohužiaľ, arabská jar bola, bola síce úspešná, ale práve preto sa teraz stáva obeťou teroristických e, útokov. EÚ a, ich, a jej členské štáty teraz potrebujú podporiť e, Tunisko, aby mohlo prekvitať, e, aby sa mohlo stať skutočne moderným, demokratickým, sekulárnym štátom. E, turistický priemysel predstavuje asi 10 tuniskej ekonomiky. Je to skutočne veľká rána a ekonomická respekt, stabilita je dôležitá, aby sa, a politická stabilita je tiež dôležitá, aby sa zabrenilo ďalším útokom budúcnosti. Ďakujem pekne a teraz mene e, liberálov a demokratov e, pani Desarnes. Pán komisár, my všetci hovoríme to isté, je to úplne prirodzené. Ak teroristi zasiahli dvakrát za tri mesiace e, Tunisko, to je preto, lebo e, mladá e, tuniská demokracia prebieha dobre a prechodné obdobie sa vyvíja dobre a práve toto chcú zahatiť teroristi a preto je dôležité, aby naša Európska únia sa postavila e, na podporu Tuniska a Tunisanov. Vieme, že sme tam boli prítomní v bezpečnostnej oblasti, napríklad pri kontrole a hra, mali by sme byť prítomní pri kontrole hraníc Líbiou, mali by sme pomáhať riadiť migračné toky Tuniské, Tunisania aj Európania by mali samozrejme spolupracovať na ekonomickej úrovni. Vy ste hovorili o tom, aby sme dali peniaze, aby sme pomohli tam, kde máme pomôcť, ale mali by sme sa zameriavať na udržateľné projekty, mali by sme mať partnerstvo, mali by sme rozvíjať obchodnú výmenu v prospech Tuniska, aby sme podporili tie e, sektory, ktoré sú pre nich vitálne, ako je napríklad cestovný ruch a kultúra. Preto je dôležité, aby sme podporili Európu, e, aby, po, aby sme podporili Tunisko a Tunisanov. Bez toho to nepôjde. Ďakujem a v mene GUE pani Veržia, nech sa páči 1,5 minúty. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. E, opäť Tunisko v súzach e, postihla hrôza tri mesiace po útokoch v múzeu Bardo. E, toto emblematické turistické miesto v malej krajine, pre ktorú je turizmus kľúčovým odvetvím národného hospodárstva, je skutočnou katastrofou, lebo vieme, že Tunisko po arabskej jari krok za krokom pokračuje v demokratizácii. Tento útok nebol náhodou a preto my musíme prejaviť našu solidaritu. Ešte tomu tak nie je. E, Tunisko potrebuje našu podporu v boji proti terorizmu, ale nemôžeme spochybňovať aj e, veľmi krehkú demokraciu, ktorá vznikla po revolúcii a musíme podporovať ekonomiku, aby mladí ľudia dostali dobrú perspektívu. Doteraz Tunisko dostalo veľmi málo, lebo aj tzv. pomoc len zhoršila zadlženie krajiny. Sociálna kríza sa prehlbuje a prehlbuje sa aj beznádej. Hranice sú uzavreté. Je dôležité, aby sme e, reagovali ak pán komisár počúvate tieto e, vystúpenia, keby ste ich počúvali, bolo by to dobré. My musíme vytvoriť nové základy negociácií. Mali by sme sa dotknúť otázok reštrukturalizácie dlhu, možno, že vyhlásiť moratórium, mali by sme podporiť regionálnu spoluprácu v prospech tých najchudobnejších regiónov a mali by sme podporiť tuniský ľud. Reformy e, E, nemôžu byť riadené, keď budeme naďalej len liberalizovať. Je potrebné pomôcť Tunisku a to by mala byť priorita a naliehavá vec. Ďakujem a v mene zelených pán Sebastián, 1,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadril sústrať e, pozostalým obetí týchto atentátov. Pred niekoľkými mesiacmi som sa zúčastnil pozorovateľskej misie počas volieb v Tunise a naozaj veľmi pozorne som si e, bol svetkom transparentných volieb, ktoré e, naozaj vyjadrovali veľa nádejí. Boli tam e, zástupcovia občianskej spoločnosti, politickí predstavitelia, bývalý prezident. Pripomínam, že arabská jar vyvolala e, rozličné situácie a tá najautentickejšia arabská jar prebehla v Tunise, kde sa mierovým spôsobom prerušil tota-, totalitárny režim a nastúpilo sa na cestu demokracie ale takisto nám bolo povedané, že Tunisania sa cítili opustení v konfliktívnej oblasti s viac ako miliónov utečencov z Líbie, ktorí sa tam usadili. A čo Európa doteraz urobila? Aké peniaze poskytla Tunisku e, na podporu? To je smiešne. Tunis potrebuje naliehavo našu pomoc v oblasti bezpečnosti, politickú podporu, ale predovšetkým ekonomickú podporu, aby dosiahol stabilitu, aby tuniská mládež Ehm, mohla mať nádej na budúcnosť. Tunisko je jedinou krajinou Magrebu, ktorá sa teraz môže e, premeniť na plnú demokraciu. A to je dôležité, lebo to je naša južná hranica a my na ňu pozeráme menej, ako by sme mali. My potrebujeme, pán komisár, formálny, permanentný a jasný kompromis, že budeme pomáhať Tunisu, lebo je to naša povinnosť. Ďakujem. Ďakujem. A Teraz v mene FED pán Kastal do dve minúty. Ďakujem, pán predseda. 21 mŕtvych v Bardo, 39 mŕtvych blízko Súz, výnimočný stav v Tunisku a cieľ týchto teroristických útokov je jednoducho zraziť na kolena kľúčový sektor národného hospodárstva v Tunisku, cestovný ruch predstavuje tam 10 HDP, pretože Tunisko je krajinou, ktorá nepa, nemá náleziska ropy. E, Tunisko nám ukázalo, že je skutočným príkladom prechodu k demokracii, ktorá sa presadzuje. V Sýrii a v Líbii vládne nestabilita a tento prechod k demokracii desí mnohých teroristov, ale aj arabské autoritárske režimy, pretože jasne poukazuje na to, že islám a demokracia sú zlúčiteľné a tým pádom ide o nepohodlný príklad. Práve preto má Tunisko tak veľa nepriateľov, ale Tunisko je zároveň aj najrozvinutejším štátom, zameriava sa na rozvoj cestovného ruchu, e, ďalej tam si treba uvedomiť, že Tunisko je zároveň chudobnou krajinou nie na pobreží, ale vo vnútrozemi a tým pádom potom z týchto oblastí povstávajú islamskí bojovníci. Ja súhlasím s tým, čo, ste pove- čo, čo povedal pán Pitela, keď povedal, že potrebujeme akýsi maršalov plán. My sa nemôžeme obmedzovať len na dôležité sektory, ako je napríklad e, riadenie migračných tokov a bezpečnosť. My im potrebujem dať aj politický, ekonomický a sociálny plán. Naše skúsenosti sú zásadné, ale ak nepristúpime aj k, problémov, e, k, probl- k riešeniu problému dlhov a eventuálnemu odpusteniu dlhov, nebudeme na, e, dostatočne reagovať na to, čo Tunisko teraz potrebuje. Je dôležité, aby Tunisko nesklzlo do autoritárskeho režimu, Tunisko má skutočne teraz možnosť dopusti, e, dokončiť svoju jazminovú revolúciu, pretože verí v demokraciu. Ak skutočne rozbijú tieto reťaze, tak to závisí od nich a my ich nemôžeme nechať opustených. Ďakujem a teraz za EFD pán Bej. Ďakujem. Pokiaľ ide o obete atentátov v Tunisku, ja chcem privítať rozhodnutie e, prezidenta Tuniska, ktorý minulý týždeň e, vyhlásil vynimočný stav a zavrel viac ako 80 salafistických mešít. Od revolúcie v roku 2011 tí radikálni e, kazatelia, ktorých Ben Abib zakazoval, sa zača- začali slobodne vyjadrovať. A teraz sa stali e, plnoprávnymi občanmi. Nezabúdajme, že e, v Tunisko je krajinou, ktorá dnes e, poskytuje najväčšie množstvo džihadistov, ktorí bojujú v Sýrii, v, Sýrii, v Iraku aj v Líbii. O, dochádza tam k únosom a minimálne 11 11 e, občanov Tuniska je v jadre e, islamského štátu v Líbii. Takže aj napriek, e, aj napriek roz, rozvoja Tunisu ešte stále tam bezpečnosť pokrivkáva. Tieto islamské strany sa snažia o víťazstvo vo voľbách, ale my sme boli pozorovateľmi v minul, minulý rok v oktobri pri parlamentných voľbách. Enachda e, sa zapísa, si pripravila svoju dlhodobú stratégiu tak, aby, aby vlastne islamské prvky prenikli do štátu a infiltrovali sa do všetkých oblastí. Preto my musíme byť veľmi opatrní, aj keď arabské režimy sú jediné, kto môže zadržať tieto pokrok islamistov. Ďakujem teraz pán Bostináru. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, na úvod by som tiež chcel vyjadriť solidaritu a sympatiu, ako aj sústrasť mnohým rodinám, e, ktoré postihli tieto tragické e, teroristické udalosti, ale tiež sympatiu s tuniským národom. E, Tunisko je úspešným príkladom arabskej jary, ale práve preto je tiež terčom destabilizujúcich útokov je tiež dôkazom, že islám a demokracia sú kompatibilné. Tunisko potrebuje dosiahnuť ciele stability a e, oveľa viac ešte potrebuje pomoc e, teraz po týchto útokoch, e, ktorých terčom sa stali zahraniční turisti v tejto kľúčovej letnej sezóne je potrebná ekonomická, efektívna ekonomická finančná pomoc, tak ako povedal aj pán Gianni Pitela, spomenul teda možnosť takého špeciálneho programu pre Tunisko. Pomoc Tunisku znamená aj to, že e, bude to mať prínos pre EÚ, pretože stabilná rastúce, stabilné rastúce Tunisko bude najlepším príkladom toho, čo môže táto krajina v tomto regióne dosiahnuť napriek ťažkým okolnostiam. Krajina má novú ústavu, ale ešte stále je to nová mladá realita a preto vás vyzývam, pán komisár, aj vysokú predstaviteľku, aby ste technicky ehm, aby ste poskytli technickú pomoc aj pomoc v oblasti kapacity boji proti terorizmu a tiež, aby ste zabezpečili finančnú pomoc pre túto krajinu. Ďakujem pekne. A teraz na pol minúty, pani Šake. Eh, pán komisár, kolegovia, ako každá citlivá osoba bola som zhrozená nad tými hroznými eh, útokmi v Tunisku a vyslovujem skutočne sympatie a sústrasť eh, obetiam a ich rodinám musíme tu vidieť, že e, svet je navzájom prepojený, ale napriek týmto hrozným útokom nesmieme e, zabúdať na našu prácu a musíme pamätať na to, že Tunisko je úspešným príbehom e, prechodu od diktát, diktatúry k demokracii. Pred piatimi rokmi sme žiadali demokratickú spravodlivú spoločnosť a tra- samozrejme, prechod nikdy nie je ľahký, ale e, pre všetky mladí, ľudí, e, mladí ľudia sú už unavení z e, zo všetkých problémov, z nedostatku slobody, z korupcie a tak ďalej. Musíme podporovať ďalší rozvoj a vytváranie slobodnej, demokratickej, rôznorodej spoločnosti. To je úplný opak dogmy a nihilizmu e, islamských radikálov. Ja osobne by som nerada myslela na nejakú špeciálnu podporu pre e, Tunisko, respektíve chcela by som to vnímať ako spoluprácu, e, aby Tunisania mohli sami tiež zabezpečiť svoju budúcnosť, aby mohli vytvoriť slobodnú spoločnosť pre príležitosti, s príležitostiami pre všetkých, predovšetkým pre mládež. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty pán Pancéry. Ďakujem, pán predseda. Okrem vyjadrenia sústrasti musíme povedať, že e, útok pri SUS e, druhý za niekoľko mesiacov má svoj následok. E, vyhlásenie pohotovosti. Myslíme si, že to bolo potrebné, ale tiež musíme brať do úvahy, že to zdôrazňuje dva problémy. Poprvé, to je ten, e, tá situácia, nebezpečná situácia, nestabilná v krajine, ktorá ohrozuje, ohrozuje budúcnosť a potom oslabovanie ľudských práv, čo by nebolo pozitívne pre e, prechod ku demokracii. Preto potrebujeme sa zaviazať ku konsolidácii demokracie, pretože táto krajina potrebuje zažiť rast. To je jediný spôsob, ako môžeme poraziť terorizmu a úloha EÚ je kľúčová, ako bolo povedané aj v uznesení Európskeho parlamentu, ale ešte viac treba urobiť. Tunisko potrebuje viac náležitej eh, pomoci. Spomenuli ste ambiciózny program, ale zatiaľ sme ešte neboli bohužiaľ ambiciózny, pán komisár. Eh, potrebujeme eh, takú podporu, akú sme poskytovali aj Ukrajine. Musíme si byť vedomí, že takýto záväzok sa vyžaduje konsolidácia demokracie v Tunisku e, podmieni bezpečnosť v regióne aj našu bezpečnosť. Ďakujem na jednu minútu pani Valenciano. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela vyjadriť sústrasť e, príbuzným obetiam, e, obetí a odsúdiť útoky. Treba sa spýtať, čo sa deje v tej krajine, ktorá má dlhú históriu, tak aby mladý inžinier bol tak zapojený do toho kruhu džihadizmu. Aká frustrácia prebieha v hlavách mnohých e, ľudí v tejto krajine. Je jasné, že bezpečnostná stratégia je kľúčová, ale nie je jediná a nie, nepostačuje. Ak Tunisko nebude rásť, nepodarí sa nám konsolidovať demokratický proces. A na to, aby Tunisko rástlo, potrebujeme oveľa viac než len vyhlásenia v tejto sále alebo nejaké drobné programy pomoci. Ak chceme skutočnú demokraciu pri bráne Európy, aby tá demokracia eh, triumfovala, eh, po arabskej jari potrebujeme e, skutočné riešenia. A to nerobíme. To povedal aj e, súčasný prezident, keď sme navštívili Tunisko, že jedna lastovičko leto nerobí. A áno, ak takto budeme pokračovať, tak budeme mať veľmi málo lastovičiek. Ďakujem pekne. A teraz e, pán Parňu na jednu minútu. Vážený pán komisár, pán predseda, drahí kolegovia, Tunisko opäť bolo vystavené hrôze teroristických útokov, ktoré opätovne postihli Tunisko. My musíme opätovne potvrdiť to, čo robíme. Musíme vyslať naše posolstvo solidarity Tunisanom a Tunisankám. A mali by sme zároveň povedať, čo konkrétne chceme urobiť, aby sme podporili našich susedov v Tunisku. Ja si myslím, pán komisár, že najskôr musíme umožniť Líbyčanom, aby sa vrátili do Líbie, aby nebola, nebolo Tunisko akýmsi tampónom, e, lebo e, susedstvo, e, destabilizačné susedstvo Líbie je najväčším problémom Tuniska. A tak ako to povedal pán kolega Pancieri, my musíme v našej novej európskej politike susedstva robiť tak, aby naše financovanie bolo ešte e, dôležitejšie. Máme tu dve, dva smery a dve opatrenia, ktoré musíme e, prijať, aby sme e, boli konkrétni v našej solidarite s Tuniskom. Ďakujem. A teraz jednu minútu pani Gomeš. Pokiaľ ide o severoafrické režimy, tie sa, tak, tam sa teroristi snažia E, skutočne torpédovať demokraciu. Príklad súz, kde zahynul aj e, portugalský občan, ukazujú na hrôzy organizovaného zločinu a terorizmu, ktoré nepoznajú hranice a nachádzajú svojich nových e, členov práve vďaka, vďaka socia, v sociálnych slabších vrstvách. Európska únia je zodpovedná za boj proti islamskému štátu a nerobí to efektívne okrem Sýrie. Okrem Líbie Európa musí e, konať, musí podporovať Tunisko a jeho vládu, ktorá vzýšla z demokratických volieb, musí podporovať rozvoj ekonomiky, aby mladí ľudia mali prácu. Treba zaistiť námorné pozemné hranice a je potrebné otvoriť legálne a bezpečné kanály pre utečencov a migrantov. Jediný spôsob, ako prerušiť e, pašerácké siete, e, a ktoré, z ktorý, ktorých sa financujú teroristi, ktorí útočia na európske územia, je potrebné, aby sme podporili ekonomickú a demokratickú bezpečnosť Tuniska, lebo to je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti Európy. Ďakujem a teraz Jedna minúta pani Gil. Ďakujem. E, chcem odsúdiť e, tieto strašné teroristické útoky v Tunisku, ktoré sa zamerali hlavne na európskych občanov Mnohí z nich e, boli Briti a niektorí z môjho volebného vodu a e, nám to vracia e, tú bolesť útokov zo 7.7., ktoré sme si pripomenuli v Londýne a ja chcem teda vyjadriť moju sústrasť rodinám obetí, ako aj tuniskom, ktorí zažili takýto útok druhýkrát za mesiaca aby po novej ústave o úspešných voľbách Tunisko je príkladom pre ďalšie štáty v tomto regióne a preto musíme ešte viac e, znásobiť naše angažovanie. Poprvé musíme zosilniť e, dialog e, v boji proti terorizmu a bezpečnosti a musíme zabezpečiť, že ich schopnosť bude dosávať na vyššie štandardy a musíme podporovať predchádzanie terorizmu prostredníctvom nástrojov komisie a vzhľadom na to, že cestovný ruch je druhý najväčší zárobok, e, tak musíme tiež e, špecifikovať e, bezpečnostné opatrenia v tomto odvetví pre budúcnosť nielen pre Európanov, ale aj všetky ľudí v Tunisku. Ďakujem a teraz pani Ayala Sender. Ďakujem Sí, mi Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem vyjadriť solidaritu aj súcit celému Tunisu, ale aj rodinám obeti, e, európskym občanom, aj tuniským občanom, aj za ten tátu v muzeu, aj Susa. Ako sme videli e, na obrázkoch e, Tunisania s nosením vlastného života ochraňujú životy Európanov, pretože vedia, že ten ruch je kľúčový zdroj príjmu, keďže nemajú ropu ako ďalší susedia a to vedia aj e, turisti, e, že musia zabíjať v Tunisu, čo je e, príkladný štát e, v modernom arabskom svete, ktorý dokázal vykonať najmierovejšiu reformu v tomto regióne a e, tiež e, tisícky e, Tunisanov e, e, bojujú proti džihadu a um, tí, ktorí sa vrátili uh, v 2011 um, eh, na rekonstrukciu svojho štátu. Čo sme my urobili ako Európska únia? Veľmi málo, veľmi málo sú porovnaní s ďalšími regiónmi, ktoré hromadne podporujeme. Na juhu je eh, naša bezpečnosť a to je zásadná. Je to tiež potreba mnohých mladých ľudí, aby sme niečo určite urobili pre ich demokraciu a ich bezpečnosť a preto my vyžadujeme tento do programu, ktorý už tento parlament žiada a my stále na neho čakáme. Ďakujem. Týmto končím zoznam rečníkov a ideme e, na e, ďalšie vystúpenia. E, traja. Želajú slovo v rámci KSTI, ale zdá sa, že jeden už odišiel zo snemovne, takže dáme slovo tým dvom, ktorí ostali. Pán Marias. Pán predseda, posledný atentát v Tunise sa spôsobil e, šok v obyvateľoch Európy. Myslím si, že E, si musíme uvedomiť, že v krajine bol vyhlásený výnimočný stav a ten by sa mal stať a tento je vlastne istou brzdou e, na ceste k demokracii v tejto krajine. Mali by sme sa snažiť podporiť boj tejto krajiny proti džihadistom a podporovať aj ekonomický rozvoj Tuniska, lebo, lebo terorizmus sa ho snaží podkopať v tomto zmysle musíme zohľadniť problém tuniského dlhu. Nezabúdajme, že Ben Ali, ktorý 23 e, rokov ako diktátor vládol v krajine, že bol favoritom Medzinárodného menového fondu a keď padol, tak sa našli u neho v jeho dome milióny a je potrebné E, túto dl, dlžobu napríklad voči Talianska e, reštrukturalizovať. Prerušený rečník. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Tunis nebol náhodne vybraný na ďalší teroristický čin a e, tiež nebol náhodne zasiahnutý cestovný ruch týmto zločinom. Je tu veľa nevinných obetí, ktorí tu prišli život a veľa rodín a musíme im vyjadriť solidaritu aj celému ľudu. Pán komisár, musíme robiť všetko, aby sme zabezpečili eh, slobodu a stabilitu a mier v Tunisku a eh, na to treba pomôcť. Poprvé je to inštitucionálna pomoc eh, a mm, bezpečnostné opatrenia, no musíme urobiť ešte viac, pretože Tunisko je štát, ktorý slúži ako príklad e, e, toho všetkého, čo sa pokazilo po arabskej jari. Tunis je dobrý príklad, e, tak ho zachovajme spolu a umožníme tomuto štátu, aby sa ďalej e, zotavil. Ďakujem teraz menej mene pani Mogherini. Komisár Hahn vystúpi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať e, všetkým za príspevky do debaty a e, tieto sa ozrkadľujú aj v našich názoroch a e, ja súhlasím, že Tunisko si zasluhuje najväčšiu pozornosť a E, len kvôli týmto strašným teroristickým útokom. Ja som tuniskej e, vláde a po posledných útokoch e, ponúkol, že hneď prídem a nielen, aby som vyjadril solidaritu, ale aj aby som ukázal európskym občanom, že napriek tomu možno prísť do Tuniska na dovolenku a požiadali ma, aby som teraz nechodil, pretože z pochopiteľných dôvodov sú zaneprázdnení aktuálnou situáciou na no Ehm, chcel som tým vyjadriť, že my sme na ich strane a podporujeme ich. Tiež eh, súhlasím s eh, vašimi názormi, eh, ktoré ehm, boli zhrnuté v tom maršovom pláne. Nedelené od o Tunisko, ale o ďalšie štáty v tomto susedstve, ktorí boli potenciál kandidáti na tento aktualizovaný Marshallov plán 21. storočia. Ja som hovoril aj s mojimi službami, ale aj so Svetou bankou, ktoré tu má asi najviac vedomosti, aby sme pripravili základnú schému, aby sme tu mohli riadne pomôcť, e, ako náhle nastane tá možnosť. V Tunisku sme prítomní a snažíme sa e, tieto peniaze e, spoločne dať k dispozícii a my sme to v rámci Kukanovej správy o kohezii a politike susedstva mohli prebrať a naša priorita je, aby sme zabezpečili stabilitu v tomto regióne. Aby sme túto stabilitu mohli zabezpečiť, e, na druhej strane musíme byť institucionálne aj e, finančne dostatočne e, prúzny a preto chcem e, vám adresovať moju prúzbu, že keď budeme potrebovať túto prúznosť, aby sme zabezpečili stabilitu, aby ste e, nás e, v tom priebežne podporovali. Otázky bezpečnosti a podnety e, si beriem zo sebou a viem, že podpredsednička Mogherini v tejto otázke sa touto otázkou sa zaoberá a je tu aj možnosť to riešiť v súvislosti s situáciu v Libii a nakoniec vás chcem poprosiť, eh, aby Tunisko že Tunisko bude na programe eh, Rady ministrov pre zahraničné veci a že sme aj pozvali tuniského ministra Tajpa Kuša, aby bol s nami pri obede a to je ten zvyčajný formát, kde sa intenzívne uh, rokuje. Pitrope, i Elix. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A tým končíme rozprávu a teraz prejdeme k nasledovnému bodu programu.